Liebe Kolleginnen und Kollegen, dear colleagues, please take your seats. Posaďte sa prosím. liebe Kolleginnen und Drahé kolegyne, kolegovia, ja skôr vás chcem srdečne privítať po letnej prestávke na prvej schôdzi výboru Agri. Dúfam, že ste si užili letné prázdniny po náročnom volebnom boji. To bolo nevyhnutné, myslím. A ako všetci viete, máme pred sebou veľa práce musíme prijať dôležité rozhodnutia a preto navrhujem, aby sme hneď prešli do programu schôdze a začneme schválením programu schôdze. Ak e, nie sú žiadne námietky, tak program schôdze je schválený. E, dovolte mi oznámiť vám, že dnešná schôdza, tak ako zvyčajne je, streamovaná na webe. A ďalšie oznámenie sa týka toho, že tlmočenie je zabezpečené do 19 jazykov. Zastúpené nie je estončina, lotinčina, malšina a veľština. Tieto štyri jazyky dnes bohužiaľ nie sú k dispozícii. Môžeme teda prejsť priamo do programu schôdze, respektíve pokračovať v ňom a dostávame sa k rozpočtu na rok 2020. Ako viete, gestorským výborom je rozpočtový výbor, výbor pre rozpočet a ďalšie výbory odovzdávajú stanoviska k rozpočtu. Naším spravodajcom je Paolo de Castro. 23. júla predstavil, predložil svoje stanovisko. 43 pozmeňujúcich návrhov bolo predložených. 7 kompromisov spravodajca navrhol. Želá si spravodajca vystúpiť? Wenn dem, wenn dem nicht der Fall ist, würde ich vorschlagen, dass... Ak nie, navrhujem, aby sme teda prešli priamo k hlasovaniu. A k tomu vás poprosím. Máte všetci hlasovacie lístky? Donesli ste si? Kartičky? Je tu kolega, ktorý nemá so sebou hlasovací lístok a kartu? Nie, ak sa nemýlim, tak všetci majú. Kartu sú pripravení. Môžeme začať s hlasovaním. Možno isté avízo. Máme e, veľa nových kolegyň, kolegov. E, budeme teraz hlasovať o jednotlivých pozmeňujúcich návrhoch. A budeme aklamačne. A návrhy kompromisov e, budeme hlasovať v elektronickom hlasovaní. Vždy, keď nebude jednoznačná väčšina pri jednotlivých pozmeňujúcich návrhoch, ktoré budú hlasované aklamačne, tak prejdeme ku kontrole hlasovania elektronicky. Myslím, že je to jasné. A ideme na to. Pozmeňujúci návrh 1. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Dvojka. Za. Proti Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 3. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa? To si skontrolujeme. Pozmeňujúci návrh 4. Otváram hlasovanie. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 6. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Sedmička. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Kompromis je A v elektronickom hlasovaní. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Pozmejúci návrh prijatý. 45 za. Všetci. E, pokračujeme. Pozmejúci návrh 14 za. Proti. Zdržali sa. Myslím, že to si vyžiada kontrolu. 14. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A pomerne jednoznačné. 38 za 7 proti. Kompromisný návrh B. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Jasne prijaté. Teraz 25. Za, proti, zdržali sa. Prijaté. 26. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Návrh kompromisu C. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Prijaté. Pokračujeme s D, kompromis. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Išiel som rýchle. Príliš. Takže jasne prijaté. Pokračujeme 32. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 33. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 34, kto je za? Kto je proti? To preveríme. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Tento návrh bol zamietnutý. Návrh kompromisu E. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Návrh kompromisu F. Hlasujte, prosím. Konec hlasovania. jednomyselne schválené. 41. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 42. Za? Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis G. Hlasujte, prosím. Konec hlasovania. Takisto jednomyselne schválené. 46. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 47. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmejúci návrh 48, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? To skontrolujeme. Pozmejúci návrh 48, hlasujte prosím. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 49. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 50. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 51. Za? Proti? Zdržali sa Prijaté. Pozmeňujúci návrh 52. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Je tu želanie prekontrolovať to. Výsledok hlasovania, takže 52 hlasujeme. 52. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmejúci návrh 53. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijaté. Dostávame sa teraz k záverečnému hlasovaniu. Aj to prebieha tradične v elektronickej forme, takže otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Asi som troška rýchly. Počkám teda. Ešte jedna osoba neodhlasovala, teraz už všetci. Končím hlasovanie. 39 hlasov za, 5 proti, 1 sa zdržal, prijaté. Blahoželáme srdečne spravodajcovi. <coughs> Dostávame sa teraz k jednotlivým projektom. jednotka, návrh jeden, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté? Návrh 6002 za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 6000, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Návrh 6020, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 6025, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 6.8 a 6.3.3 odpadajú. Tým pádom prechádzame na 6024, kto je za, kto je proti. Zdržali sa prijaté. Všetci 23. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 6042. Kto je za? Proti? Zdržali sa? To si musíme skontrolovať. Otváram hlasovanie k 6042. Končím hlasovanie. Prijaté. 4, 24 e, za, 21 proti. To znamená, to znamená pokračujeme. 6032. Kto je za? 6032. Teda za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 6018, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. 6030 za proti zdržali sa to musíme preveriť 6030 hlasujte prosím Končím hlasovanie. Zamietnuté. Návrh 6013, to je za? Proti? Zdržali sa. Zamietnuté. Šesťtisíc za proti, zdržali sa, prijaté. 6045 e, hlasujeme elektronicky. Koniec hlasovania. Tento návrh je prijatý. Budeme pokračovať. 6034 za, proti, zdržali sa. To overíme, pretože tam bola slabá účasť, malá účasť nízka. Takže 6034, hlasujte prosím. Konec hlasovania. Jednoznačne prijaté. 6007 za proti zdržali sa prijaté 6035 kto je za proti zdržali sa prijaté 6019 kto je za kto je proti zdržali sa prijaté 6038 za proti Zdržali sa? Zamietnuté. To znamená 6006. Ideme ďalej. Za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 6017. Za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 6041. Za? Proti? zdržali sa prijaté. 6014, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 6043, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 6040, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 6044, kto je za, proti, zdržali sa, to musíme skontrolovať. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh bol prijatý. Ďalej. Návrh 6004. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 6028 za. Proti? Zdržali sa? Prijaté. 6026. Kto je za? proti, zdržal sa niekto, to musíme skontrolovať. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je prijatý. 6027, kto je za? Proti? Zdržali sa. Návrh je prijatý. 6039. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijaté. Samozrejme, nemáme teraz záverečné hlasovanie to sa bude riadiť jednotlivými rozpočtovými položkami a pozíciami. Aj tu nás srdečná vďaka a srdečná gratulácia spravodajcovi. Želá si vystúpiť, pán spravodajca? Ďakujem pekne, pán predseda. Len sa chcem poďakovať všetkým kolegom a chcem pripomenúť, že toto stanovisko e, sme ako výbor pre, rozpoč- e, výbor pre plnospodárstvo realizovali v snahe nekrátiť zdroje pre plnohospodárstvo. Chceme, aby to zostalo tak, ako to je. dúfame, že naše stanovisko nájde priestor v budúcom ročnom rozpočte. Ďakujem pekne všetkým. Ďakujem pekne. Môžeme pokračovať v programe schôdze. A teraz nasleduje výmena názorov ohľadom otázky patentovateľnosti rastlín s cieľom predložiť písomné vyhlásenie veľkému sťažnostnému senátu Európskeho patentového úradu. To je vec pod číslom G3 lomene 19. Kolega Hojtama poprosilo túto výmenu názorov a dávam mu slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne za to, že ste to dali do programu pretože ja som presvedčený, že je to veľmi dôležitý prípad. O čo v ňom ide? V roku 2015 dva druhy rastlín boli patentované. E, bolo to typ e, korenia. E, tie však boli získané v normálnom, normálnom postupe pestovania. Čiže vezmite si napríklad e, červená farba rajčiny, vezmeme si takéto niečo, bude to patentované a vlastne by to jedna jediná spoločnosť. Takže iní pestovateľia už nemôžu používať potom túto červenú farbu rajčiny a zároveň dostanú monopol nad e, týmto typom zeleniny, eventuálne ovocia. A je to nebezpečné, že necháme e, potraviny, materiály, rastliny v rukách len pár spoločností. V roku 2015 spolu s niektorými kolegami pôsobiacimi ešte počas predchádzajúceho parlamentu sme iniciovali uznesenie, ktoré bolo schválené veľkou väčšinou, že už nie malo by byť možné získať patent na rastliny, ktoré sú dôsledkom klasického pestovania. Následne aj na rade všetky členské štáty potvrdili takéto uznesenie a vyjadrili svoje obavy v tom, že nechcú, aby akékoľvek patenty získavali e, tie rastliny, ktoré sú výsledkom klasického pestovania alebo šlachtenia. Ďalej bola pripomienka na e, smernicu o biotechnológii. To bolo nesprávne, nesprávne, nesprávny výklad, kde sa hovorilo o tom, že nechceme mať tie rastlinné druhy, ktoré sú klasicky, výsledkom klasického šlachtenia. Potom tu bolo vysvetlenie k tomu doplňujúce v roku 2016, kde sa vyjadrili, že nebolo to v úmysle zákonodarcov, aby takéto patenty dostávali tí uchádzači alebo spoločnosti. Európsky patentový úrad to zohľadnil aj panel alebo predsedníctvo e, bolo toho názoru, že nemá byť daný patent, ale v rámci dohovoru, Európskeho dohovoru o patentoch to nie je jasne uvedené. Je to uvedené v vykonávajúcom nariadení, ale nie v samotnom dohovore. My sme e, tom, tým, tým, tým oslovili teda e, predsedníctvo Európskeho patentového úradu a oni sa vyjadli, že nie je úplne jednoznačné, že tie rastlinné druhy, ktoré boli výsledkom klasického šlachtenia, by nemali získať patent. Teraz e, sme tu v tejto situácii. Predseda Európskeho patentového úradu oslovil veľký stiažnostný senát, ktorý je v vyššie, a požiadali, aby rozhodli, či ten patent má byť udelený alebo nie a teraz chcú tie naše vstupy, Európska komisia ich poskytne a ja chcem poprosiť výbor Agri, aby sme my opäť išli cestou uznesenia, aby aj táto snemovňa, aby aj noví e, poslanci potvrdili tú prax, že nie je dobre dávať patenty rastlinným druhom, ktoré sú výsledkom klasického šlachtenia to je otázka, ktorú smerujem na výbor a otázka teda, či môžeme e, vyformulovať, sformulovať e, uznesenie. Ďakujem. Vielen Dank, Kollege Hojtema. Dann äh, gebe ich jetzt... Ďakujem, kolega Hojtema. A teraz slovo dám komisii. Pani... Is, um, ähm, der Herr Cipini. Nie, je to pán Cipini správnej e, služby komisie weiß nicht, wo er sitzt. Ja. Yes, hello. Uh, yeah, my name is Eric Gipini from the European... Volám sa pán Čipiny, som správneho odboru komisie. Som rád, že som dnes mohol prísť medzi vás. Ďakujem, že ste na mňa sa obratili s touto dôležitou otázkou. Komisia vydá vyhlásenie pred rozšíreným odvolacím panelom, aby zaujala teda to stanovisko, ktoré vysvetlila už vo vyhlásení v roku 2016, teda že v podstate výrobky biologických procesov nemali by byť predmetom patent, udelovania patentov. Čiže samozrejme uvítame akúkoľvek pomoc, akékoľvek vstupy od vášho výboru v akejkoľvek podobe. Ehm, tak aby názory výboru mohli byť premietnuté v oznámení komisie v mene únie len informácia odvolací, rozšírený odvolací panel stanovil lehotu na 1. október na predloženie podkladov do tohto konania a teda my budeme tvrdiť že to, čo bolo v oznámení z roku 2016, to potvrdzujeme a dúfame, že váš výbor nás podporí. Neviem, či je k tomu ešte potrebné niečo dodať alebo nie. Nie, ďakujem veľmi pekne. Marie Focúva z DG Grow. My máme v kompetencii prípravu tohto oznámenia a e, pôjdeme takýmto postupom, či zašleme to kuriérom. Ďakujem. Vielen Dank für die Erläuterung der Kommission. Ďakujem pekne za vysvetlenia komisie. Prihlásili sa rôzni kolegovia, najprv kolegyňa Šrajo Pírik. Ďakujem pekne. Pán predseda Jan Hojte ma vysvetlil situáciu veľmi dobre. E, počas predchádzajúceho volebného obdobia sme mali hĺbkové diskusie na tú tému, mali sme návrh uznesenia, nebudem všetko opakovať, pretože nie je veľa času ale bolo by vynikajúce, ak by sme dosiahli spoločne pokrok v tejto veci teraz. Je to konkrétny príklad toho, že tento výbor môže vyslať jasný signál uh, e, polnohospodárskému sektoru, že stojí na jeho strane. A táto byrokratická prekážka, e, e, je tu táto byrokratická prekážka na hľadanie, nájdenie riešenia, takže by bolo dobré ju odstrániť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať kolegovi za to, že navrhol túto diskusiu, pretože naozaj sa jedná o veľmi dôležitú otázku, o ktorej sme už diskutovali, ale je dôležité aspoň pre nových poslancov e, povedať a upresniť, o čo sa jedná. Čiže je tu otázka rozšírenia patentov tu nie je v tom žiadna logika. My sme už v apríli, viacerí o tom hovorili, e, ktorí sme v podstate odmietli e, e, tieto negatívne dopady patentovania pestovaných rastlín. Táto situácia je jednoducho nepriateľná a nebezpečná. To sme vtedy povedali je to zneužívanie dáva to priestor tým veľkým skupinám, to sme odmietli, a pretože tu v podstate sa vytvára akýsi monopol a je treba si uvedomiť, o čo sa tu jedná. Sú tu jednoducho komerčné a finančné záujmy. To už sme takisto odmietli a treba to potvrdiť ešte raz. Nejde tu o inováciu a o vzdielaný pokrok. Naozaj je to našou veľkou zodpovednosťou, aby sme sa jednoznačne vyjadrili ešte pred tým termínom, ktorý nám vysvetlila zástupkynia komisie, to znamená pred 1. oktobrom. Takže obratím sa na koordinátorov, ktorí potom budú ďalej riešiť túto otázku. Ale to, je to súrne. Musíme naozaj jednoznačne a špecificky konkrétne sa k tejto veci včas vyjadriť. Ďakujem. Dank, kolege Dorfman.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 tomu, čo povedali moji predrečníci, už vlastne nie je čo e, doplniť. Ďakujem kolegovi e, Hojtemovi, že e, sa ujal tejto témy a podporujem tiež, aby sme v našom výbore vypracovali uznesenie, ktoré jasne bude prezentovať naše názory. Keď sa pozrieme na šľachtiteľskú scénu v Európe. Ehm, môže sa stať, že sú to len veľkí hráči, ale vôbec tomu tak nie je, pretože šľachtia mnohí, dokonca aj e, z e, zo štátnych podnikov, z rôznych výskumných podnikov, ale aj e, súkromné osoby a vlastne pre všetkých týchto účastníkov Um, pre všetkých týchto šľachtiteľov je veľmi dôležitý prístup do uh, banky um, semennej, aby mohli získavať kvalitný materiál pre svoje šľachtiteľské aktivity. Ak by tak nebolo, bolo by to spojené s vysokými nákladmi, čo by um, z trhu odstránilo tých malých hráčov a musíme predsa naozaj sa snažiť, aby sme náklady neprenášali vo veľkej miere na e, poľnohospodárov, najmä na malých, aby sme to teda takúto situáciu v Európe udržali. Ďakujem pekne. Kolega Tarabela, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne. Mnohé veci tu boli povedané a jednoznačne ďakujem za iniciatívu kolegovi, ďakujem aj komisiu za to, že sa jednoznačne vyjadrila, že podporí to interpretatívne vyhlásenie z roku 2016. Musíme naozaj v, v tomto parlamente mať veľkú väčšinu podporiť uznesenie. Dáva to zmysel a 18. Um, marca v Belgicku sa vyjadrila podpora na túto interpretatívnu notu komisie v roku 2016, ale mnohé ďalšie krajiny takisto, takže aj rada by mala väčšinovo podporiť toto stanovisko aby sme podporovali v podstate tie biologické produkty, e, výsledky klasického šlachtenia. E, musíme zabezpečiť trvalú disponibilitu všetkých typov odrôd semien pre polnohospodárstvo. Je to zásadný boj, ktorý musíme viesť a je smutné, že patentový úrad z času na čas prichádza s takýmito návrhmi a blokuje e, situáciu. Ak nebudeme mať jednomyselnosť, aspoň určite budeme mať veľkú väčšinu, veľkú väčšinovú podporu nášho názoru. Ďakujem, kolega Hojsling. Áno, toto je nekonečný príbeh. Nielen v ostatnom legislatívnom období sme už k tomu mali uznesenia, ale aj dávno predtým u nás v Európskom parlamente. A ja sa čudujem, že Európsky patentový úrad e, stále ešte robí len to, čo e, sám považuje za vhodné a neriadi sa podľa politických kritérií. Samozrejme, e, treba si jasne povedať, že sú tu aj veľké záujmy e, patentového úradu o to, aby bolo čo najviac patentov, pretože on z toho žije. To si treba jasne povedať a preto tam je veľká vlastná dynamika, aby nechali patentovať všetko, čo sa len patentovať dá, ale pre nás je jedno jednoznačné, že nesmie existovať žiaden patent na život, žiaden patent na prírodné procesy. A to, že tomu tak nie je, vlastne politický škandál. Neviem, kto sa za tým skrýva, kto to podporuje. Je komisia taká bezmocná, je Európsky parlament e, taký bezmocný, že politické e, kritéria nedokážeme presadiť pri Európskom orgáne. Môžeme samozrejme ďalšie uznesenie prijať, ale ešte raz otázka na komisiu. E, skutočne, čo e, robíte. E, myslím to vážne, lebo teraz už robíme neviem koľku rezolúciu, uznesenie a potom zrazu príde komisia s tým, že vlastne potrebujeme ďalšiu, lebo sa nič nedialo. Takže keď teraz jasný signál nevyšleme, musíme naozaj E, prísť s e, uznesením, ale e, už strácam pomaly trpezlivosť, takže chcel by som vedieť, čo sa deje, čo treba urobiť. Lehota je pomerne krátka aj na to spoločné stanovisko, ale je jasné, že musia nasledovať ďalšie kroky, aby ten e, život, ktorý si žije sám mm, Európsky patentový úrad, takto nepokračoval. Ďakujem, kolega Fleningen. Kolegy, ja, kolega. ja by som povedal, že naozaj, keď pocestujete po Európskej únii, budete veľmi, veľmi dlho musieť cestovať kým nájdete akého polnospodárstva, ktoré by vám povedal, že chce, aby sa ehm, prírodné procesy podliehali patentom. Takže prijatie uznesenia bolo dobré. Jedna z obav, ktorý tu vyjadril pán kolega, je, že nechceme, aby v rukách zopár boli tieto patenty, čo dáva veľký zmysel, ale zároveň by som chcel povedať aj to, že niektorí z GM procesov, ktoré boli patentované, geneticky modifikované, zdá sa, že boli na prospech len pre zopár a nie väčšine. Takže vo všeobecnosti myslím si, že všetci aj tí ľudia, ktorí vymysleli to, čo je patentované, vychádza z našich, e, boli vzdelávaní v našich školách, za ktorých platia všetci daňoví poplatníci, takže to platí všetkým na to slúži školstvo, takže prečo by potom niečo mali oni vlastniť pre seba, len za to, že oni si mysleli, že sú nezávislí a že rozmýšľajú inak ako ostatní. takže tu sú naozaj veľké obavy, alebo či to je z prírodného procesu, alebo nie. Samotná myšlienka, že zopár uh, e, individu, individualit môže niečo vlastniť, to ide proti všetkému zdravému rozumu. Ďakujem pekne. Kolege Ďakujem pekne kolega Hussen. Ďakujem pekne a ďakujem pekne aj kolegovi Hajtemarovi za to, že nastolil túto dôležitú tému. Ja by som sa chcel pridať k tomu konsenznému chóru, ktorý tu zaznieva. Agri výbor musí zaujať jednoznačné stanovisko v tejto veci a ja by som chcel podporiť to, čo tu zaznelo. Je najbližší čas uzavrieť túto legislatívnu dieru. A mám dojem, že sa všetci zhodneme na tom, že to je potrebné. Všetci sa zhodneme na tom, že šlachtiteľský rastlinný materiál, ktorý je výsledkom prírodzených procesov, by nemal byť predmetom patentovania. Nikdy nebol úmysel uh, takéto niečo zabezpečiť smernicou. Uh, šlachtiteľský rastlinný materiál musí byť voľne dostupný pre pestovateľov, tak aby mohli vyvíjať, e, šlachtiť nové odolné odrody. A už v predchádzajúcom mandáte parlament sa jasne k tomuto vyjadrila. Komisia sa takisto jednoznačne vyjadrila vo svojom stanovisku. Členovia EPO takisto vyjadrili, že by chceli túto e, medzeru odstrániť. Jedinú vec, ktorú musíme spraviť, je, že musíme prijať ten administratívny krok a odstrániť túto prekážku na patentovom úrade. Takže ak sa nám to podarí, tak spravíme veľký zásadný krok a významne sa vyjadríme v tom zmysle, že šlachtiteľský rastlinný materiál nesmie byť predmetom patentovania. Ďakujem ešte raz kolegovi za nastolenie tejto témy. Dank, kolege Buda. Ďakujem pekne, kolega Buda. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Uh, cred și eu ceea ce au spus și colegii noștri, că nu trebuie să funcționăm ca Ďakujem pekne. Takisto by som chcel podporiť to, čo povedali kolegovia, že by sme nemali sa hrať tu na požiarníkov vždy, keď niekto chce si dať patentovať eh, nejaký, nejakú vec, mali by sme za každým zasahovať, mali by sme jasne povedať, že tieto prírodzené procesy nikdy nemôžu byť predmetom patentov a raz a navždy uzavrie túto diskusiu. Dôsledky boli hrozné ak by sa tomu tak nestalo, nielen pre polnohospodárov, pretože by museli za každým, keď potrebujú použiť nejaký šlachtiteľský materiál, platiť. Alebo by to, bola by to pohroma aj pre výskum. Vieme, že výskum je veľmi dôležitý napríklad pre boj proti klimatickým zmenám a nezabúdajme ani na spotrebiteľov, pretože spotrebitelia budú potom musieť platiť za to, ako patentový rad zneužíva svoje postavenie. Ďakujem pekne, pán Mechentaja. Pani McIntyre, ďakujem pekne. Ja by som chcela len podporiť to, čo tu zaznelo. Som vďačná Janovi Hajtemanovi za to, že nastolil túto tému. V podstate dve veci chcem to povedať. Súhlasím so všetkým, čo kolegovia dnes povedali, ale ak niekto požiada o patent, tak musí preukázať nejaký e, krok e, e objavný. A ja si neviem predstaviť, ako je to možné, keď tu prebieha biologický proces, kde je tam ten vynález. Takže jednoducho to nemá nič dočinenia s patentom. Kolegovia takisto povedali, to, čo je úplne zásadné, že šlachtiteľský materiál rastliny a živočišný musí byť k dispozícii pre chovateľov a šlachtiteľov, tak aby mohli vytvárať nové odolnejšie odrody. V minulosti sme hovorili o tom, že je potrebná genetická e, rôznorodosť, e, zachovanie e, v podstate širokého, širokého genetického súboru. A to musí byť v dispozícii všetkým. A ja by som naozaj bol, mala veľké, veľké obavy, keby drobní šlachtiteľi a pestovateľi a drobní polnohospodári zrazu zistili, že tento genetický materiál nie je jednoducho k dispozícii, pretože niekomu sa podarilo si na to nárokovať a dosiahnuť patent. Uh, Takže myslím si, že tu je v celom parlamente podpora bez ohľadu na stranickú príslušnosť a ja teda takisto veľmi podporujem toto vyhlásenie. Ďakujem pekne, pán kolega Kristensen. Sorry. Um, I'm speaking on Danish. Budem hovoriť po dánsky. uh, heute mal vor Ďakujem pekne Janovi Hojtemanovi za túto iniciatívu. Ďakujem za túto diskusiu. Plne súhlasím s jeho návrhom. Hovoríme tu o veľkých hospodárskych záujmoch, o nadnárodných spoločnostiach, ktoré samozrejme by chceli mať patent na takéto veci. Hovoríme tu o veľkých peniazoch. A treba mať na pamäti aj otázku zdravia obyvateľstva a širší kontext a musíte jednoducho povedať nie na patentovanie živých organizmov. Ďakujem pekne. Ďakujem za e, všetky stanoviská. Ešte e, kolega Dávid, e, chce sa ešte niekto okrem neho ujať slova? Nech sa páči, pán kolega Dávid. Skúsenosti z... Ja mám určité skúsenosti z oblasti farmakochemikálií, ktoré sú patentované a tu vidím určitú analogiu. Poprvé by nemal byť prípustné to, aby sa dali patentovať tie odrody, ktoré už existujú. To je jednoznačné. Ale na druhej strane, aj keď tu hovoríme o tom, že nové odrody vznikajú prirodzeným procesom, šlachtiteľstvo zo sebou prináša určité náklady. A ak chce niekto investovať do šlachtenia nových odrôd, mal by mať záruku, že počas určitej doby, ktorá, tak ako je to u farmaceutík, tá by sa, tá by bola veľmi obmedzená táto lehota, nemohla by sa do nekonečna predlžovať, ale aby sa mu teda oplatilo investovať do šlachtenia, to znamená, že by potom sa mohli uplatniť aj menšie šlachtiteľské subjekty, ktoré by tým získali nejakú výhodu a podporilo by to snahu o šlachtenie rastlín, pretože úplné zablokovanie možností zaistenia nekopírovateľnosti nových odrôd by podľa mňa mohlo zbrzdiť snahu o nové šlachtiteľské úsilie. Oui, merci, monsieur le président, de me laisser la parole. Ďakujem pekne za udelenie slova, pán predseda. Chcem privítať iniciatívu kolegu Gutemara na túto tému a e, v podstate podporiť tú ideu a použiť ešte silnejšie slova, že táto myšlienka patentovania živých organizmov výsledk, výsledkom prírodzeného e, vývoja v podstate obmedzuje prístup ľudstva a polnohospodárov k, e, k surovinám, ktoré polnospodárci využívajú, odkedy sú na tomto svete. Je to dedičstvo, sú to genetické zdroje. E, to patrí polnohospodárom a mali by sme v podstate to prepojde na ďalšie dve problémy, dva problémy, ktoré sú aktuálne. Mali by sme hovoriť o autonómnosti polnohospodárov, autonómnosti e, zdrojov genetických e, semien, tak aby sa mohli e, polnohospodári voľne znova osievať tými semenami, ktoré sami dopestovali. A toto by sme zabránili v podstate, aby polnohospodár to obilie, alebo tie semená, ktoré sám vypestoval a sám e, zožal, aby nemohol ich znova použiť. Sú tu otázky aj klimatických zmien a najlepšia odpoveď na klimatické zmeny znamená prispôsobenie genetických zdrojov s tými, čo sa nazýva ako ekotypy. Nechcem ísť do veľkých technických detailov. Ekotypy v podstate znamenajú, že sa vyvíjajú genetické zdroje e, v súvislosti s vývojom e, e, priestoru, či už je to pôda alebo podmienky klimatické. E, čiže mali by sme postupovať, e, sledovať túto logiku a ďakujem kolegovi, že nastoril túto tému, pretože ja si myslím, že ak sa uberieme týmto smerom, tak e, by sme išli proti samotnej histórii a nebudeme reagovať na tie výzvy, ktoré máme dnes na stole a sú to výzvy pre budúce generácie. Ďakujem pekne. Takže Nikto sa viac nehlási o slovo, ale zjavne máme e, pomerne jednoznačný názor. Dám ešte slovo e, komisii, aby e, nám povedala niekoľko slov k postupu, čo je v našich kompetenciách a čo môžeme urobiť my, Európsky parlament, v tejto veci, ako by sme mali postupovať, či by sme aj E, mimo nášho mm, výboru Agri mali vyzvať ďalších, aby sa pripojili k tejto našej iniciatíve. Komisia, nech sa páči. Um, yes, hi. Um, thank you very much. Um... Ďakujem pekne. Podľa pravidiel zmluvy, ale samozrejme uh, kolegovia správneho odboru, nech ma kontrolu, čo hovorím. Komisia zastupuje EU inštitúcie pred rozšíreným odvolacím panelom, ale samozrejme, ak jednotlivci sa chcú vyjadriť, tak majú na to právo. To platí pre všetkých vrátane poslancov. To je všetko, čo môžem k tomu povedať. A ako viete, my ako komisia sme pripravili oznámenie. Komisia nedávno sa vyjadrila za podporu toho oznámenia a vidíte, že aj dnes uh, zasielame opred uh, ten odvolací panel podstate text toho istého znenia. Čiže je to všetko tým istým smerom, pretože zdieľame v konečnom dôsledku rovnaké ciele. Dúfam, že som sa vyjadrila jasne. Eh, vielen Dank. Ähm, Ďakujem pekne. Kolega eh, ma, želáte si ešte vyjadriť sa? Neviem či e, s tým súhlasíte, že by sme aj e, mimo e, výboru vlastne pokračovali v tejto iniciatíve. Aby som to trošku objasnil, my v podstate to, čo hovorí komisia, možno, že by sme mohli do celého procesu Európskeho patentového úradu priniesť nejaké vstupy dobré, individuálne. A potom samozrejme, čo sa týka Európskej únie, tam ich zastupuje komisia. Ale aby sme vyvinuli väčší tlak, asi by bolo dobre, ak by sme predsa len pripravili uznesenie, čo nie je jasný vstup pre Európsky patentový úrad, ale je to v podstate náš politický názor, ktorý vyjadrime, že sa nám to nepáči. Takže ja si myslím, že by sme mohli pokračovať pri príprave uznesenia. A vidím, že komisia prikyvuje. Kolegi Čiolas. Thank you, President. I think we need... Ďakujem pekne, pán predseda. Potrebujeme viac ako len osobné názory niekoľkých poslancov. Potrebujeme vyslať jasný politický signál parlamentu a aj keď to bude poprvýkrát na takúto tému, ako povedal kolega Daniel Buda, myslím si, že musíme vyslať jasný signál ohľadom nášho názoru na túto tému, pretože to nie je iba o právnickú otázku, je to aj etická otázka, morálna otázka a toto sa týka parlamentu, nielen právnikov diskusie. Čiže ja navrhujem, aby sme mali takúto diskusiu v parlamente, aby sme vyslali jasný signál z parlamentu ako inštitúcie e, ľudí volených občanmi a nie len, aby jedna inštitúcia na európskej úrovni sa vyjadrila. Ďakujem. Vielleicht einfach nur zur Erklärung. Ich glaube, ne? Možno len na vysvetlenie vo veci samotnej sme si zajedno. Máme len ten problém, že uznesenie musí byť eh, prijaté na úrovni Európskeho parlamentu a pred konečnou lehotou, pred 1. októbrom sa nám nepodarí prejsť celý ten proces až k uzneseniu. E, budúci týždeň ešte potom je plenárka, to je jediný týždeň, kedy sa dá hlasovať o takomto uznesení, takže to by nešlo cez e, výbor Agri, ale sekretariat sa domnieva, že je ešte možnosť prípadne ísť mimo politických, e, teda cez politické skupiny e, mimo výboru Agery, aby sme sa dopracovali k prijatiu uznesenia. To by z tohto časového horizontu ešte bolo možné, ale nie je e, možné z nášho výboru cez plénum pred týmto dátumom 1.10. kolega Hojzle. Áno, myslím si, že by sme sa tu tiež nemali vyjadrovať ako jednotliví poslanci, ale mali by sme hovoriť za parlament keď e, rozhodnú politické skupiny, že ešte tretie uznesenie chceme prijať. To je dobrý signál, je to na konferencii predsedov, či sa táto téma dostane na program rokovania, aby sme od tom mali rozpravu, aby sme vyslali jasný signál. E, inak to e, nemá význam, e, či sme my tu si zajedno v našom výbore, alebo nie, to musí celý parlament. A vyslať taký jasný signál a mm, mali by sa dohodnúť všetky politické skupiny, ale vidíme, že to je možné, tak by sme sa mali pokúsiť to dať aj na program. Neviem, ako je to časovo, ale myslím si, že by sa to malo podariť ešte mm, do dopracovať sa k takémuto uzneseniu. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Mülo. Áno, chcem podporiť pána kolegu Hojslinga. Myslím si, že keď všetci sú si zajedno, všetky politické skupiny a my to predostrieme, potom ešte môžeme naformulovať návrh uznesenia. To predsa nie je žiaden problém a môžeme to potom diskutovať v celom pléne so všetkými politickými stranami. To by bol dobrý signál a boli sme ešte stále v tom stane stanovenom časovom rámci. Ďalší kolega, kolega Čiolos. Áno, ja som pripravený navrhnúť toto na konferencie predsedov, ak bude mať podporu iných skupín. Overím to s kolegami vedúci, a prediskutujeme to na konferencie predsedov aj s predsedom parlamentu. Musíme si to objasniť, lebo pri takýchto situáciách musíme byť proaktívni a konať veľmi rýchlo. Ďakujem pekne, kolega De Castro. pán predseda, keď sledujem uvažovanie kolegu Čološa, tak by som mene e, všetkých skupín v rámci tohto výboru by som odoslal list na konferenciu predsedov. List na konferenciu predsedov, v ktorom e, budeme požadovať, aby bol tento bod súčasťou programu schôdze a aby sme tým pádom mohli upriamiť e, pozornosť plenárky na túto problematiku. To by bolo to najvyššie, ktorú by sme mohli hrať. Ja. Hm? Okay, then gebe ich der, die Kommission hat nochmal um... Dobre, komisia vidím, že sa ešte hlási o slovo, nech sa páči. Thank you, Mr. Chair. Just a short... Ďakujem pekne, len krátke objasnenie. Áno, samozrejme, politické uznesenie je alternatívou pre parlament a myslím si, že by to bola veľmi dobrá podpora. Čo sa týka načasovania, preto ešte spomenuli, že 1. oktober je lehota Áno, ak príde uznesenie neskôr, tak je potrebné vedieť, že obyčajne konanie pred rozšíreným odvolacím panelom, pokiaľ viem, trvá 20 mesiacov. Takže nemyslím si, že by to bolo neskoro, aj keby to uznesenie bolo prijaté po lehote 1. oktobra. Chcela som len toto objasniť k tomu istému bodu 1. október je iba procedurálna lehota na podanie vyhlásenia, ktoré podáme my v mene Európskej únie. Politické uznesenie parlamentu by bolo rovnako užitočné, či bude k 1. oktobru alebo o 10 dní či o mesiac neskôr, pretože e, ten rozšírený panel určite nebude e, riešiť tento prípad ešte tento rok. Určite nie. Takže teraz máme dve možnosti, respektíve rôzne návrhy. E, to v prvom stanovisku komisie odznelo trochu inak, takže dobre, že je tu toto upresnenie, že uznesenie by bolo možné aj potom. Takže máme tu dve možnosti. Buď pôjdeme postupom, e, aký sme navrhli najprv cez poľnohospodársky výbor, alebo tou rýchlou cestou e, a síce cez nadchádzajúce plénum. Otázka znie, či to rozhodneme teraz, alebo či si povieme, že e, o tom prediskutujeme si najprv v e, e, rámci koordinátorov o chvíľu a tam sa pokúsime dohodnúť sa na postupe. Pani Müller, ja by som vlastne v rámci toho, ako ponímam európske inštitúcie. Ehm, chcela položiť veľký dôraz na to, aby sme ehm, náš názor k rovnakému termínu ako komisia predložili k tomu 1. Ehm, oktobru októbru. My sme si tu zajedno, naše pozície sú jasné, takže vidím, eh, že táto vec je naliava, takže by sme to mali rýchlo do pléna dať eh, a podľa možnosti eh, prijať to uznesenie. Tie fakty sú už veľmi dlho úplne jasné, vieme, kde stojíme, takže prečo by sme mali nejakým komplikovaným procesom postupať, keď to ide aj rýchlejšie. Kolega Dorfman, myslím si, že rozpráva tu návštevu ukázala, že ehm, sme tu všetci v zhode. Možno ešte jeden, ehm, teda možno ten návrh eh, je dobrý, že s koordinátormi zvážite, čo je najlepšie z pohľadu eh, parlamentu a z pohľadu prejavenia našej síly a potom by sme sa k tomu vrátili. Kolega Andrej? Ďakujem pekne, nechcem k tomu nič dodávať. A musíme ísť rýchlo, jednoznačne je tu jednomyselná podpora, je to jednoduché. E, to, čo navrhol Pauli Castro, je dobré. Oficiálne v, na, predložíme konferencii predsedov, súdne požiadame, aby parlament e, zaujal stanovisko a hotovo. Musím myslím, že je potrebné konať veľmi rýchlo a pán sa vyjadril jednoznačne, musíme mať jasné stanovisko, o čo tu ide a že je to etická otázka a treba to súdne riešiť. Schreier-Pierik. Ja, Kolegyňa Schreier-Pierik. Ja súhlasím s vašim predošlým vyhlásením a pozerám sa na pani Mile. Musíme jednoducho e, dať tomu všetko, čo je potrebné. Príliš dlho sme čakali. Teraz potrebujeme mať vo veci jasno. Jasno, to, čo chce komisia, je jasné. Ale sú tu ľudia, organizácie, ktorí nechcú to, čo my chceme. Musíme ukázať a povedať, čo chceme my. Wünscht der Kollege Heutemann nochmal? Chce Kolega Hojto má ešte sa vyjadriť? Ja som taký pragmatickejší, podobne ako komisie. Ja si myslím, že tá 1. oktober nie je posvetná, by som tak povedal. Ja ale chcem mať ja, veľmi dobré uznesenie a silnú podporu. To, o tom ide. Samozrejme z celého Európskeho parlamentu. But let, but let ale necháme rozhodnúť šéfstvo. Gibt es Einverständnis, dass wir es nachher... Súhlasíte s tým, aby sme to o chvíľku pri nás teda zasadnutí koordinátorov e, to prediskutovali, ale politická vôľa bola prejavená jasne a to je len vlastne taká druhoradá otázka, ako, aký bude ďalší postup ešte dnes. Ak teda sme takto si zajedno, tak by som prerušil na teraz našu schôdzu, pretože predpoludnejší program sme si prebrali. Otázka ešte znie, Budeme teraz hneď pokračovať v našom zasadnutí koordinátorov, alebo to prerušíme a stretneme sa s koordinátormi až o 11. Ako si to želáte urobiť? Jetzt. Teraz. Dobre, takže 5 minút prestavočka, potom mm, sa stretnú koordinátory.